przewodniczący! Hello. Good morning, colleagues. Um, <clears throat> Príjemné predpoludnie, kolegyne, kolegovia. E, chcel by som e, zahájiť e, toto zasadnutie. Prvý bod na programe rokovania je správa pána Salvadora Gariga Pojedo. Je to správa o novom viacročnom finančnom rámci pre konkurencieschopnú, udržateľnú a inkluzívnu Európu. Ako prvý rečník e, príde samotný spravodajca, pán Salvador Gariga Pojedo. Máte slovo. Mm, pán predseda, Mm, pán eh, komisár Levandovský, drahí kolegovia, už 23 rokov máme finančné eh, výhľady, štyri rôzne obdaje, ktoré prispeli k tomu, aby eh, sme riadili verejné výdavky. EU samotná existencia týchto finančných výhľadov nám umožnila rozvoj rôznych programov únie. Preto táto rozprava, následné hlasovanie majú veľkú dôležitosť pre financovanie EÚ. Parlament prvýkrát má politickú iniciatívu k rozpočtu EÚ, ktoré normálne má komisia a rada a chce predstaviť im svoje alternatívy. Parlament vypracoval návrh, ktorý je podmienit spoluprácou všetkých skupín jeden rok spolupráce, tisíc pozmeňujúcich návrhov, 18 parlamentných výborov a 10 národných parlamentov prispeli k tomuto. Chcem poblahoželať všetkým úradníkom, ako aj asistentom, ktorí pracovali počas tohto roku, preto aby táto správa bola zrealizovaná. Inštitucionálna spolupráca a kolegium komisárov na čele s pánom Barosom a takisto aj komisárom pre rozpočet a Janušom Lavandovským nám takisto e, pomohli v spolupráci. Dúfam, že 29. júna budeme, e, dospieme k konvergentnému e, rozhodnutiu. Nemôžeme sledovať tú našu cestu viac Európy bez toho, aby sme mali takýto rozpočet. Musíme akceptovať politické kompromisy bez ďalšieho bez eh, ďalších eh, problémov. Chceme eh, implementovať Lisabonskú stratégiu a takisto chceme, aby stratégia Európa 2020 nebola ďalším neúspechom, aby to bolo završené skepticizmom. Preto Európa 2020 potrebuje prispieť k finančným výhľadom. Musíme mať účinné verejné výdavky, takisto aj účinný rozpočet bude efektívnejší ako individuálne, eh, individuálnych 27 rozpočtov. Eh, chceme prispieť k eh, pridanej hodnote a dúfame, že toto budeme, môžeme aplikovať. V praxi všetky európske programy chceme poprosiť komisiu, aby sa toto tak stalo. Nemôžeme mať európsku politiku bez dodatočného a dostatočného hlavne financovania pre spoločnú poľnohospodárskú politiku a koheznú politiku a preto chceme požiadať radu, aby dodržala úroveň výdavkov pre tieto eh, politiky eh, po roku 2013. Investovanie, rozvoj, inovácie, Eh, investície do energetickej účinnosti, eh, obnoviteľné eh, energie, takisto komunikačné politiky a takisto energetika, vzdelávanie. To, to sú ďalšie priority, ku ktorým nahliadal tento rozpočet, ktorý by mal pokryť chceme znížiť, eh, eh, ak chceme znížiť rozpočet, toto nie je trvalo držateľná cesta, aby, ak chceme, aby eh, sme boli konkurenciaschopní. Potrebujeme 5-percentný nárast pre verejné výdavky súčasných finančných výhľadov. Je ten, tento nárast, je to minimum, potrebné minimum preto, aby sme pokryli všetky tradičné politiky, takisto aj nové priority. Týchto 5% je mus v rámci politiky a takisto by mal byť zohľadený v nasledujúcich politických rokovaniach takisto aj s návrhom e, z tejto správy ohľadom nového systému e, získavania vlastných zdrojov. Teraz je tá vhodná chvíľa, aby sme začali rokovania o budúcich finančných výhľadoch. Samozrejme je tu aj kríza, ale e, všetci, ktorí chceme spoločný európsky rozpočet, ktorý by bol účinný nástroj preto, aby sme zmenili 27 členských štátov na ozajstnú úniu, je to veľká výzva a je to pred nami a preto chceme e, požiadať, aby e, ste všetci k tomu pomohli. Tuto sú, táto správa má pozitívne aj negatívne ohlasy. Samozrejme je to naozaj citlivá téma a určite nemôžu všetci s tým súhlasiť, ale chcem poďakovať všetkým politickým frakciám za kompromis, ktorý sa snažili nájsť a takisto a za ich e, nasadenie. Vďaka ním konečná správa je naozaj oveľa lepšia ako to, čo by som ja vypracoval bez ich podpory. Ďakujem pekne. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne, pán kolega. Teraz pán predseda Jozef Dau, EPP. Pán predseda, ďak, drahí kolegovia, ja eh, ešte troška dýchčím, <laughs> lebo som sem dobehol. Eh, kríza euro, kríza eh, verejného dlhu potrebuje nie národné riešenie, ale európske riešenie. Je to ten signál, s ktorým Európska komisia, načela sa pánom Barosom, prišla a predstavuje to už niekoľko mesiacov. Kto hovorí, že európske riešenie a financovanie EÚ, čo to znamená? E, moja skupina chce e, toto financovanie prispôsobiť novej realite, e, v ktorej žijeme, takisto v tých spôsoboch, ako aj v tých opatreniach. Ja chcem predložiť otázku Rade. Európa v roku 2020 bude taká istá ako Európa v 60. Eh, rokoch. Financovanie našich členských štátov, naše eh, vyhliadky rastu, takisto naša situácia vo svete, to je neporovnateľné, ako to bolo predtým. Nie. Samozrejme, že Európa v súčasnosti už nemá nič spoločné s tým, eh, s Európou Eh, počas eh, jej eh, založenia. Bolo by nezodpovedné, aby sme toto neodrazili do toho spôsobu, ako únia je financovaná, ako je vytvorená. dráhy. predseda, ja teraz odovzdám slovo pánovi Šulcovi a potom sa k tomu vyjadri, ak s tým budete súhlasiť, pretože ja som proste <laughs> bežal príliš rýchlo. OK. Well, uh... V poriadku. Pán predseda Šulc, nech sa páči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 odzrkadľuje ctižiadostivosť Európskej únie a jednotlivých členských štátov a má rovnako plniť očakávania našich občanov. Za zdanlivo nevýznamnou rozpravou sa skrýva v skutočnosti nasmerovanie Európskej únie na etapu desiatich rokov prichádzajú v istých etapách nové návrhy, teda v tom zmysle, čo všetko má Európska únia podniknúť, e, za aké, na aké úlohy sa má pripravovať a vidíme, že e, financie, ktoré, sú, ktoré by mali určiť na tieto ciele, nie sú k dispozícii. Ale keď chceme poveriť Európu novými, novými úlohami, ak má financovať stižiadostivé projekty a súčasne chceme škrtať peniaze, tak vlastne uskutočňujeme proces desolidarizácie v Európskej únie. Spúšťame boj všetkých proti všetkým, napríklad v otázke politiky súdržnosti. A táto desolidarizácia sa prejavuje v nebezpečnej forme už v jednotlivých e, členských štátoch. Nemala by existovať medzi navyše. Máme Európu, ktorú si predstavuje David Cameron, alebo holandská vláda, alebo aspoň teda e, strana, ktorá zastupuje vládu. Takže Európa e, škrtov, Európa stáleho vzdania sa integrácie a renacionalizácie. To je želanie, ale mohli by sme povedať, že Európa je odpoveďou, ktorú my dávame na ekologické, ekonomické, e, finančno-hospodárske, menovo, poli, menovo-hospodárske a migračné výzvy v globalizovanom svete. Máme dve možnosti môžeme sa rozdeliť na jednotlivé drobné časti, konkrétne napríklad od Nemecka, ktoré má 82 miliónov až pomaličku Maltu. A každý za seba. No a potom sa stane Európa irrelevantnou. A v takom prípade sa Európa v tomto medzikontinentálnom súťaženie nepresadí. Ak si pozrieme spoločenstvo 27 štátov, tak ak sa tieto štáty spoja, budeme silní. Ak sa pozrieme na finančnú perspektívu, je to dobrý návrh. Ja si len želám, aby duch eh, polského predsedníctva bol viditeľný, čiže duch spolupráce, aby rokovali tak rada, ako je komisia, ako je parlament s občanmi. Nemôžeme povedať, že si želáme maršalov plán v oblasti stredozemia a súčasne povieme, že budeme redukovať rozpočet Európskej únie Nemôžeme povedať, že v Európskej únie eh, chceme financovať eh, s eh, položkou 0,8. Predsa to sa veľmi dotkne poľnohospodárov, konkrétne v časoch tejto ehe krízy. Áno, chceme pomôcť poľnohospodárom, chceme pomôcť Afrike, musíme pomôcť Afrike, ale budeme na to potrebovať vyvážený, racionálny rozpočet, tak ako je predstavený v tomto dokumente. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán predseda. E, neviem, či ste ochotní zodpovedať e, otázku na modrú kartu. E, pán Hartong sa hlási. Funguje to? Ďakujem, pán predseda. Chcel by som sa spýtať niečo kolegu. Veľmi negatívne reagoval na stanovisko holandskej vlády. Chcem sa spýtať, či ešte uznávate demokratické práva európskych štátov na e, vlastný názor, e, ktorý môžu mať voči svojim vlastným občanom? E, vážený pán kolega, samozrejme, že uznávam toto právo. A ja dúfam, že vy uznávate právo, že pozícia holandskej vlády sa nemôže vyhlasovať ex ale musí to byť e, predisku, musí byť prediskutovaná v multinacionálnej e, diskusii. Áno, ja e, rešpektujem okolnosti a teším sa, že ste ma pozorne počúvali, pretože v tomto parlamente budeme diskutovať o postojoch jednotlivých vlád, vlád takže som nepochopil zmysel vašej otázky, ale Počul som to, že sa hlásite k demokracii a to už samé o sebe je pokrok. Ďakujem. Mr. Mr. Guy. Pán Guy Verhofstadt, predseda liberálov. Pán predseda, mám tu list od zástupcu vlády jej veličenstva a týka sa správy výboru Šure a list hovorí, že vláda jej veličenstva je sklamaná návrhom správy Šure. To znamená, že sme naozaj urobili veľmi dobrý návrh správy. Kolegovia a kolegyne, ten návrh správy je veľmi dobrý. Okrem týchto troch, štyroch slov, eh, kde sa hovorí, že vláda jej veličenstva je sklamaná. Ostatné časti eh, listu sú skutočnou provokáciou Európy, Európskej únie, pretože hovoria v podstate to, že nie je možné viacročný finančný rámec navýšiť a že sa máme držať starého rámca. Máme sa držať tých istých čísel, starých zdrojov, samozrejme aj starého rabatu, ktorý platí pre Spojené kráľovstvo a nemáme nič, vôbec nič meniť. Napriek tomu vláda jej veličenstva je vláda, ktorá chce reformy. Chce reformovať Spojené kráľovstvo, ale aj Európsku úniu, takže ja nechápem, Prečo sa máme držať starého viacročného finančného rámca a pokračovať s politikou minulosti? Ja sa domnievam, pán predseda, že teraz prišiel čas na to, aby sme verejnosti povedali, že ten rozpočet EÚ, keď ho znížime, tak určite nevyriešime daňové problémy jednotlivých členských štátov Európskej únie. Toto 1% to je iba jedna štyriciatina celkových výdavkov vnútri EÚ a môžeme robiť úspory aj iným spôsobom. Máme aj iné návrhy, ktoré sme robili vláde v jej veličenstva, ak chce šetriť táto vláda. V britskom verejnom sektore môže šetriť tak, že e, posilní úlohu Európskej únie. Ja uvediem na to tri príklady. Poprvé, zahraničná politika. Viete, že veľký počet diplomatov existuje v Spojených štátoch amerických. USA majú 28 tisíc e, diplomatov a v Európe existuje 93 tisíc diplomatov, štyrikrát viac diplomatov máme, pretože nemáme spoločnú zahraničnú politiku, ktorou by sme ušetrili, ak chce e, britská e, vláda šetriť, tak nech investuje viac do Európskej únie a potom môže um, robiť úspory napríklad aj na vlastnom ministerstve um, financií a zahraničia. A teraz menová politika. 44 tisíc ľudí pracuje na menovej politike v celej Európe a v USA je to na federálnej, v centrálnej banke trikrát menej. Čiže v USA majú trikrát menej štátnych zamestnancov, ktorí robia monetárnu politiku ako v Európe. Čiže ak chce britská vláda šetriť, tak môže vstúpiť do eurozóny, môže odovzdať kompetencie Európskej únii a môže ušetriť na svojej vlastnej menovej politike v Británii. Ak chcú šetriť vo Veľkej Británii, tak môžu to robiť aj vo výskumnom sektore, môžu E, povedať, že príjmeme európsky patent, ktorý už existuje a môžu obrovské peniaze ušetriť vo svojom rozpočte pre výskum. Čiže toto je odpoveď, ktorú musíme poslať vláde jej veličenstva, pán predseda. Uh, mister... A teraz pán Josef Tau predseda EPP. Prepačte, eh, chcela, chcel som bežať, myslel som si, že mám 30 rokov, ale zistil som, že mám už 60, takže prišiel som troška príliš rýchlo. Ďakujem, kolega. Čiže začal som tým, že som vám hovoril, že financovanie pre EÚ, ktoré moja skupina by chcela adaptovať na novú realitu, eh, musí dosiahnuť svoje cieľy a takisto aj stav verejných výdavkov našich štátov Eh, musia zohľadniť naše finančné výhľadky, takisto aj miesto EÚ eh, na medzinárodnej scéne. Eh, určite je to iné, ako si to predstavovali naši otcovia zakladateľia, pretože svet sa zmenil a bolo by nezodpovedné, keby sme toto, tieto zmeny neodrazili do spôsobu, ako budeme financovať Európu. Toto je politická diskusia, ktorá, ktorú osobitný výbor SUR s výborom pre rozpočet viedol viac ako jeden rokov ohľadom viaceročného finančného rámca. Chcem poblahoželať tomuto výboru a chcem požiadať, chcem povedať, že ten eh, európsky duch, ktorý vládol v tomto osobnom výbore, vládol takisto aj v rámci implementovania týchto eh, opatrení. Toto je diskusia, eh, kde žiadame členské štáty, aby plne sa zúčastňovali e, na tejto úlohe bez toho, že, aby sme povedali, že našim konečným cieľom zmraz, nie je zmrazenie európskych výdavkov až do roku 2020 a že treba zohľadniť skôr otázku e, vlastných zdrojov. Ak budeme mať vlastné zdroje, je to kvôli tomu, aby sme uľahčili alebo odľahčili vlastne národné e, rozpočty. Toto musíme vyslať, tento signál hlavám a štátov a vlád, pretože ich samotné rozpočty sú samozrejme, že v ťažkostiach to všetko chápeme a my chceme vlastne vlastne dosiahnuť tú rovnovahu. Chcem pripomenúť že takisto, že tento rozpočet eh, vynaložil viac ako 80 na rôzne programy, z ktorých majú potom eh, profit práve eh, jednotlivé štáty. A bez tohto by sme nemohli eh, všetky tieto prostriedky minúť do konca tohto roku. Takže potrebujeme samozrejme ešte viacej komunikácie. Eh, musíme to robiť tak, aby rozpočet, ako ke, aby pochopili, že rozpočet európsky nepokopáva národný rozpočet. E, je to oveľa väčší nositeľ ako to, čo je možné dosiahnuť na e, úrovni národných rozpočtov, pretože e, tie už 20 alebo 30 musia venovať na preplatenie svojho národného dlhu. Pravda je, že bez európskeho rozpočtu alebo európskych financií do vzdelávania alebo celoživotného vzdelávania by nebolo možné zabezpečiť pokrok. Bez európskych zdrojov do výskumu a tak ďalej by naše e, členské štáty neboli tak schopné na medzinárodnej scéne a určite by strácali ďalšie e, pracovné miesta. Bez koheznej politiky e, by rozdiely medzi bohatými a chudobnými regiónmi sa ešte zhoršoval. Bez európskych zdrojov politika v potravinovej bezpečnosti, energetické politika alebo politika boja proti klimatickým zmenám by neboli na, na, na by nezohľadnili naše očakávania. Bez eh, európskeho financovania spoločnej zahraničnej bezpečnosti politiky a takisto aj obranej politiky by Európska únia naďalej eh, nebola dôležitým hráčom na šachovnici sveta. Toto nie je len samozrejme otázka peniaz, nie všetko je otázka peniazy, ale určite, že chceme viacej investovať a takisto aj eh, podporiť priority perspektív do roku 2000 20, aby sme mohli naozaj zohrávať úlohu eh, na medzinárodnej scéne. Presvedčenie jednotlivých politických frakcií, ktoré hovorili predo mnou, myslím, že sa vyjadrili v tom istom duchu ako ja. A preto Európsky parlament eh, spoločne žiada radu, aby zvážila svoje rozhodnutie ohľadom finančných eh, výhliadok. Ak naozaj rada chce, aby sme zabezpečili rast, musí využiť európske peniaze ako akúsi hybnú páku. Ak eh, eh, komisia a eh, parlament chcú zabezpečiť túto našu dôležitú úlohu na medzinárodnej scéne, je naozaj dôležité, aby sme skôr vynaložili viacej ako menej na spoločné, rozumné programy ako keby sme minali peniaze iba na tie programy, ktoré nie sú efektívne, dámy a páni. Toto je ambiciózny e, cieľ, ktorý podporuje skupina EPP. Bez tejto ambície, bez tohto, e, bez tohto nádeje, e, ktorú chceme dať našim občanom, alebo ak chceme zabezpečiť, aby mládež alebo ľudia na greckých uliciach naozaj získali túto nádej, tak musíme si klásť ozajstné otázky a musíme poskytnúť riešenia výzvam, ktoré, ktorým teraz čelíme. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. A teraz eh, kolega Richard Ashworth za konzervatívcov a reformistov. Ďakujem, pán predseda, veľmi pekne. Môžem eh, využiť túto príležitosť a vyjadriť sa v mene vlády jej veličenstva. Chcem reagovať na pána Ferhovstata, eh, ktorý ako vždy striela nesprávnym e, smerom. Ak, ste, ak by ste si prečítali správu, tak by ste chápali, čo hovorí naša vláda, že sme v čase krízy v Európe a všimli by ste si, že hospodárstva stagnujú, strácajú sa pracovné miesta a priemysel bojuje o konkurencieschopnosť v meniacom sa svete. Európa potrebuje rozpočet, ktorý je relevantný, ktorý má pridanú hodnotu, a ktorý reaguje na ľudí. Ale pán Ferhovstad a jeho kolegovia nám ponúkajú skôr niečo iné. Existuje príslovie, ak nezmeníte smer, tak skončíte tam, kde ste vlastne začali. A preto tá, tento rozpočet musí zmeniť svoje smerovanie. Vláda jej veličenstva súhlasí s tým, že e, výdavky by mali byť navýšené v tých oblastiach, ktoré sú hodnotné. My súhlasíme s investíciami do výskumu, vývoja, do transeurópskych sietí, do telekomunikácií a do energetiky. Tam musíme zvýšiť financovanie, takisto do vzdelávania, do podnikania, do jednotného trhu. To sú rozumné investície a tie by mali byť podporované, pretože tie vytvoria hospodársky rast a pracovné miesta. Ale nesúhlasíme s tým, aby tento parlament toto využíval ako zamienku na žiadanie väčšieho rozpočtu. Pánovi Ferhovstatovi poviem toľko, že všade v Európe vlády sú eh, eh, sú v eh, období šetrenia a tento parlament by to mal zohľadniť, mal by si všimnúť toto posolstvo. Ak parlament bude ignorovať list piatich hlav štátov, pretože tie hovoria, že odpoveďou nie je viac Európy, ale chceme skôr inteligentnejšiu Európu. My teda potrebujeme zameranejší, zacielenejší rozpočet. Vo výbore Šure sme hovorili o prioritách právom. Ale my sme sa nikdy tými prioritami neriadili. Nebola vôľa príjmať ťažké rozhodnutia, také rozhodnutia, ktoré by museli prijať a ktoré teraz príjmajú všetky európske vlády akceptujeme, že na nové priority musíme zvyšovať financovanie, ale takisto si myslíme, že je na čase, aby sme sa zamerali znova na tradičné priority. Čiže tu sme opäť zmeškali príležitosť reformovať európsky rozpočet. Ďakujem. <coughs> Chcete eh, zodpovedať otázku na modrú kartu, pán Ashworth? Áno, v poriadku. Pán Duff, máte slovo. Pán predseda, Chcel by som sa spýtať môjho kolegu, či súhlasí s tým, že transfer, transfery z národných do európskeho rozpočtu, niektoré kľúčové položky výdaviek budú mať za následok úspory a úspory z množstva a efektívne nakladanie s financiami a tým pádom bude, budú takéto transfery šetriť rozpočty e, na národnej úrovni, budú šetriť prostriedky národných rozpočtov. Toto je hlavné posolstvo parlamentu a ťažisko parlamentného prístupu k reforme finančnej perspektívy. Je to logické a No, vyžaduje si to logickú a racionálnu odpoveď z Londýna. Eh, mikrofón, mikrofón, mikrofón, prosím. Áno, pochopil som, o čo ide. A ako vždy, teórii je to tak, ale v praxi to tak nie je. Ukážte mi dôkazy, kedy transfery vytvorili efektívnejšie výdavky Európskej únie. Ukážte mi nejaké dôkazy, kedy sa usporili e, peniaze občanov. Tento rozpočet, opäť opakujem, je dôkazom toho, že niektorí ľudia chcú viac Európy, ako napríklad pán Duff, ale nechcú inteligentnejšiu Európu. A Spojené kráľovstvo chce lepšie financovanie a nie viac financí. Ďakujem a teraz za zelených kolega Bas Eichhout. Pekne, pán predseda. Je zaujímavé počúvať, keď e, ide o finančný výhľad, tak sa diskutuje o tom, koľkom. Mali by sme hovoriť o troch prioritách. Tie sú rozhodujúce aj pre zelených. Poprvé, potrebujeme víziu pre Európu. Čo je pridaná hodnota rozpočtu v súvislosti s touto víziou. Po druhé, áno, rozpočet sa musí obnovovať, musí byť zelený, musí sa orientovať do budúcnosti, ale to znamená isté presuny a znamená to ešte stále európske peniaze. A napokon tretia priorita, to sú vlastné príjmy pre Európsku úniu. Takže systém bude transparentnejší, férovejší a na to potrebujeme vlastné príjmy. Pozriem sa ja na tieto tri priority. Najprv pridaná hodnota. Diskutuje sa tak, ako keby e, peniaze prichádzali do Bruselu a mizli v čiernej diere. Pozrite sa, čo sa dá urobiť na európskej rovine a existujú dôvody, aby sa vydávali peniaze európskym spôsobom a nie národným spôsobom. Pozrieme sa napríklad na e, Európsku diplomatickú službu Chceme e, príslušné zastúpenie tejto európskej diplomatickej službe. Tam dáme viac peňazí a menej pre 27 členských štátov, ďalej infraštruktúra keď e, staviame infraštruktúru, e, ako to spojíme e, s cezhraničnou spoluprácou, tam potrebujeme európske peniaze, alebo inovácia a výskum. Predsa toto sa musí spojiť, aby sme dokázali spolupracovať, aby sme dosiahli tie dané limity. Takže tam je pridaná hodnota. To musí byť zakotvené v rozpočte, takže to je jedna časť priorit. Po druhé, celé sa to musí orientovať e, na budúcnosť. Je to teraz business as usual chceme trvalo udržateľné hospodárstvo, inteligentné hospodárstvo, tam musíme investovať. Výzvy sú enormné. E, musíme e, musíme sa postaviť voči tomuto nedostatku. Chýbajú nám pracovné síly, chýbajú nám e, prírodné zdroje, tam treba investovať. Potom otázka poľnohospodárskeho fondu, treba ho obnoviť, musí to byť zelený sektor, ktorý dokáže e, sa správne postaviť e, k poľnohospodárstvu. Ďalej sa pozrieme na otázku úspory v energetike je to cieľ 2020. Ďalej nové výzvy, udržateľný priemysel, energetika, infraštruktúra, zahraničná politika, arabské krajiny, boj proti chudobe, v Európskej únii, mimo Európskej únie, inovácie, toto sú všetko úlohy Európskej únie. No a potom vlastné zdroje. Dnešný systém nie je v poriadku, čiže Konkrétne, ak sa pozrieme na Dánov či Veľkú Britániu, to je systém, ktorý zbankrotoval. Musí to byť férovejšie a preto potrebujeme vlastné príjmy. Ďalej sa pozrime na zdaňovanie investícií. Tam môžeme získavať peniaze. To sa dá robiť na európskej úrovni. No a záverom ešte tie členské štáty, ktoré tvrdia, že dostávajú menej peňazí a že Európska únia by mala prevziať viac úloh. Tie by som chcel osloviť. Prosím, ktorých priorít sa vzdáme, keď máme menej peňazí, tak sa musíme rozhodnúť viac priorít a menej peňazí, to sa jednoducho nedá. A to je otázka, ktorú si musíme položiť britskej a holandskej vláde. Pán predseda Lotar Bisky za zjednotenú ľavicu. Pán e, predseda, ďakujem, pán spravodajca Pojedo. Asi pochopíte, že ľavičiari majú e, veľké nároky na sociálne smerovanie Európskej únie a preto sú trošku sklamaní, že to sociálne vo vašej správe nemá väčšiu prioritu v nasledujúcich rokoch. Ja som presvedčený o tom, že rozvoj európskeho modelu sociálneho štátu a takisto princípu európskej solidarity sú e, to, to je všetko veľmi dôležité, najmä v čase krízy a v čase šetrenia. Kultúrne výdobytky Európy, keby sme ich stratili, tak by to znamenalo koniec európskeho integračného procesu. Samozrejme, vy ste vymenovali rôzne dôležité výzvy aj e, stratégiu EU 2020 aj potom, ale nemyslím si, že navrhované váhavé navýšenie rozpočtu o 5 na to bude stačiť. Ako parlament by sme mali jasne povedať, že chceme podporovať najmä sociálnu Európu. Frontex, ITER alebo podobné projekty môžu počkať, pretože by si rada nemala e, dávať negatívne priority. Myslím si, že krátenia rozpočtu sú nesprávne. Musíme takisto uznať, že touto správou parlamentná diskusia o reforme vlastných prostriedkov sa e, skutočne začala. Najmä pokiaľ ide o zavedenie dane z finančných transakcií. To je e, vec, ktorú konečne musíme začať riešiť. Nejde tu iba o užitočný finančný nástroj, ale aj o to, aby sme vytvorili viac transparentnosti v tom, ako sa Európska únia financuje. A samozrejme, je to aj dôležitá súčasť regulácie finančných trhov. Podľa mňa správne by bolo, aj keby sme zrušili britský rabat a takisto aj vracanie nevyužitých európskych prostriedkov do rozpočtu EÚ. Ďakujem. Ďakujem. Pani Marta Andreasen. E Ďakujem, pán predseda. Tento parlament zase bude obvinený z toho, že nie je v kontakte s realitou, ak odhlasuje navýšenie rozpočtu na nasledujúce finančné obdobie. Dôvod tohto navýšenia je financovanie stratégie EÚ 2020. Táto stratégia nás má údajne vyviesť z krízy. Ale pripomeňme si, ako dopadla Lisabonská stratégia. Bolo to obrovské zlyhanie a bolo to plýtvanie e, financiami daňových poplatníkov. Európsky auditorský e, dvor vo správe poukazuje na veľa chýb v mnohých oblastiach politiky a 2,8 rozpočtu sa takto e, plitva v určitých regiónoch každý rok a naďalej do týchto regiónov platíme. E, náklady sa navýšili trojnásobne v niektorých prípadoch, e, iní nevyužívali lepšiu technológiu a tak ďalej. Taký je prípad aj Galilea, ktorý pôvodne mal 7,7 miliardy a teraz má vyše 22 miliardový rozpočet. Viac ako 40 rozpočtu naďalej plinie do spoločnej poľnohospodárskej politiky a iba 4,7 pracovnej síly v Európe pracuje v poľnohospodárstve. <coughs> Spoločná rybolovná politika podľa komisárky Damanaky je zlyhanie a takisto Európska zahraničná služba každý rok bude e, stáť ešte dodatočných 500 miliónov a ešte stále neodôvodnila svoju vlastnú existenciu. Všetky tieto e, príklady by mali slúžiť ako argumenty proti navýšeniam rozpočtu a za zníženia. Bola by som rada, keby britská vláda konečne povedala, že už stačí a začala vyzývať jasne na zníženia, ale zdá sa, že koaliční e, britskí poslanci skôr chcú zmrazenie. A daňoví poplatníci v Británii im asi za toto nepoďakujú. Ďakujem teraz pán Lukas Hartong. Nezaradení. Voorzitter, vlak voor de Eerste Wereldoorlog sprak de Britse... Vážený pán predseda, pred prvou svetovou vojnou povedal britský premiér, že prestali eh, svieť eh, svetla celej Európe. Nebudeme ich už vidieť svietiť v Európe. A dnes hovoríme v správe Gariga o finančnom výhľade po roku 2013. Ide o rozpočet a zákonodárstvo. Čiže to je vízia Európskej únie v prospech občanov. Je to hrozná chudoba, intelektuálna chudoba, klaniame sa v Európe elite. Tvrdí sa, že v medzinárodnom meradle máme väčšiu závažnosť ako jednotlivé členské štáty a preto je dôležité zvýšiť rozpočet o 5%. Aká hlúposť, národná suverenita a zaznávanie jednotlivých vlád Konkrétne taká krajina ako Holandsko nebude môcť takouto správou nikdy súhlasiť poslanci so zdravými e, víziami hodia tento návrh do koša, pretože naozaj zhasne svetlo v Európe a čaká na nás e, temná budúcnosť. My budeme hlasovať proti tejto správe. Ďakujem. Ako vidíte, kolegyne, kolegovia, teraz predbieha zásadná e, diskusia o budúcnosti Európy. Takže samozrejme chceme si vypočuť aj stanovisko komisie, ale aj máme tu modrú kartu. Ste ochotní, <coughs> pán Hartog, <coughs> zodpovedať? Nech sa páči. Prepačte, pa, pani, prepačte, pán Geplant. Ja by som eh, sa chcela, chcela spýtať kolegu Hartunga toto. Eh, v G8 sú zastúpené isté krajiny, tiež to sú tie najväčšie hospodárstva sveta. 10-15 rokov tam nebude žiadna európska krajina. Môžete ďalej tvrdiť, že jednotlivé európske krajiny na celom svete môžu zohrávať dôležitú úlohu. Nemyslíte si, že jediným riešením pre Európu na to, aby zohrávala dôležitú rolu, postupovať spoločne? Eh, Vážený pán predseda, ďakujem kolegovi za túto otázku. Európa je práve silná a taká ohromná práve preto, že má toľko členských krajín. A hlas týchto krajín počuť vo svete. A práve preto, že máme národné vlády, ktoré dobre spolupracujú a preto je to taký e, dobrý súbor. Ďakujem kolegyne, kolegovia. Teraz si vypočujeme stanovisko Európskej komisie. Pán komisár Levandovský, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Vítam v mene Európskej komisie túto správu, ktorú predložil výbor Šure. Je to naozaj skutočný príspevok k príprave, príprave ďalšej finančnej perspektívy, ale takisto je to skutočne európska správa. Je to presne európska perspektíva, akou vidíme budúcnosť európskeho projektu a takúto správu potrebujeme teraz zúfalo, pretože čelíme rôznym spoločným výzvam, ktoré si vyžadujú spoločné odpovede. Pán predseda Šulc to povedal, že toto je éra solidarizácie. Ale nejde tu iba o samotnú správu, ale aj o to, ako postupoval výbor Šure. Ja som sa tam zúčastňoval, takže viem, o čom hovorím. Juta Hauk ho veľmi dobre viedla a Salvador Gariga Pojedo tam veľmi dobre pracoval a vytvoril sa široký konsenzus a e, dúfame, že plenárka túto správu väčšinovo dnes podporí. My si zdieľame určitú víziu, ktorá je obsiahnutá v správe samozrejme a hovoríme takisto aj to, že európsky rozpočet nemá byť duplikáciou národných rozpočtov, ale ide o to, aby sa tu financovali spoločné ciele, ktoré nie sú v silách národných štátov. A tu vlastne európske štáty môžu vytvoriť synergie a úspory z množstva Európsky rozpočet by mal byť investičný svojou e, povahou a nemal by mať e, deficit a takisto musíme sa zamýšľať nad tými spoločnými tradičnými politikami, politika koheznosti a spoločná poľnohospodárska politika. To, že sú tradičné, to neznamená, že sú staré, zastaralé, ale je to mechanizmus, ktorým budeme tiež plniť stratégiu 2020. Keď budú v rozpočte dobre pripravené, tak E, vytvoria priestor pre lepšie financovanie, oveľa lepšie financovanie. A takisto sa vytvorí priestor na financovanie inovácií, migračných tokov a takisto riešenia problémov v Stredomorí, e, financovania energetickej účinnosti, aj ďalšieho prepojenia Európy transeurópskymi sieťami a cezhraničnými konektormi energetických systémov. Európsky rozpočet by mal prevzať na seba nové funkcie. Mal by byť e, nástrojom pre vytvorenie disciplíny členských štátov, aby dobre spravovali verejné financie na národnej úrovni a takisto by to, malo byť, e, by to mal byť vyvážený finančný nástroj a do budúcnosti by mal umožňovať e, využívať aj inovatívne E, financovanie. Musíme teraz reagovať na tieto výzvy. Pán Daul hovoril o nových zdrojoch oprávnene a tým môžeme vlastne uľahčiť život ministrom financí tým, že vytvoríme nové zdroje a znížime priame príspevky členských štátov. Balíček bude e, predstavený koncom júna, kde budú rôzne čísla, viacročný finančný rámec, nariadenie, interinštitucionálna dohoda, ale takisto sa tam bude hovoriť o vlastných zdrojoch. Špecifické sektorové návrhy prídu neskôr e, medzi septembrom a koncom roka. No a na záver by som povedal, ešte raz e, by som zopakoval, aké je moje presvedčenie. Som presvedčený, že správa výboru Šure je dobrý príspevok do diskusie o budúcnosti EÚ a takisto je to dôležitý referenčný bod pre komisiu. Spolupráca medzi komisiou a parlamentom je zásadná. Nie iba preto, aby sme dobre začali, ale takisto aj, aby rokovanie dobre skončili. E, rokovania, ktoré sú veľmi v súčasnom kontexte veľmi, veľmi zložité. Ďakujem. Ďakujem, pán komisár medzi Európskou komisiou a parlamentom prebieha veľmi dôležité rokovanie. Dve inštitúcie, ktoré by sa chceli navzájom podporovať, e, by mali mať podobný prístup k viacročnému finančnému rámcu. Návrh e, Európskej komisie uvidíte koncom tohto mesiaca a koncom mesiaca to bude predložené aj a prezentované v Európskom parlamente. Modrá karta nemáme takéto pravidlo, že môžete dávať modrú kartu našim hosťom. Prepačte, členom Európskeho parlamentu môžete dávať otázku na modrú kartu, ale iba tým. A teraz výbory. A za výbor DV Thijs Berman. Ďakujem pekne pán predseda. Pre výbor DV je to podstatná správa, ktorej sa stanovuje, že v najbližších 7 rokoch prevezme Európska únia zodpovednosť za najchudobnejšie krajiny. Stanovuje sa tu, že členské štáty budú plniť svoje sľuby čiže 0,7 bruto národného produktu. Ešte sme, sa, ešte sme vzdialení od tohto cieľa. Je našou snahou, aby sme boli účinnejší, efektívnejší. Ďalej sú dôležité činnosti, ktoré sa vzťahujú na životné prostredie. Ďalej otázka demokracie, právneho štátu. Tam potrebujeme ďalšie finančné prostriedky čiže dodatočne ešte ku subvenciám, ďalej humanitárna pomoc. To musí mať svoj vlastný finančný nástroj, nezávislé od politického rozhodnutia smerom na vonok. Európska únia zostáva pre rozvojové krajiny najdôležitejším partnerom. Ďakujem. Teraz eh, Jan Gerben, Gerbrandy. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predseda. Aj výbor Envy je spokojný s predloženou správou. Hovorí sa o ohrození biologickej diverzity, hovorí sa to o nedostatku surovín, o význame udržateľnosti nášho hospodárstva, čo je veľmi dôležitá vec. Ale je tu jedno ale. Všetky členské krajiny trikrát otočia euro, kým ho vydajú. A my vydávame miliardy na subvencie, na také veci, ktoré ešte musíme ďalšími miliardami opravovať. Čiže e, myslím na subvencie, ktoré sú spojené s istými škodlivými výdavkami pre životné prostredie. Do roku 2020 by sme dotácie mali e, znížiť, teda tie, ktoré sú spojené so škodlivým vplyvom na životné prostredie. Ďakujeme, ďakujem pekne. A ďakujeme, pán Gerbrandy, zastupujete výbor Envy a hneď pani Konstanca Angela Krell za regionálny rozvoj, pretože kolegovia ešte neprišli. Politika súdržnosti je veľmi dôležitá v Európskej únii. Áno, potrebujeme novú politiku súdržnosti, chceme investovať do modernej infraštruktúry, chceme investovať do inovácie, do rozvoja nových technológií, chceme moderný rozvoj miest, želáme si dobre vzdelaných, odborných robotníkov, potrebujeme osobitnú podporu v mestách, aby sa mesta dokázali dobre rozvíjať. Súčasne treba povedať, že všetky regióny musia mať prístup ku politike, súdržnosti, východné štáty, ako aj také silné ekonomiky, ako je napríklad Nemecko aj v západných regiónoch Nemecka, presne tak ako v Spojenom kráľovstve. Na to potrebujeme rozpočet, ktorý nesmie byť nižší ako terajší. Potrebujeme rozpočet, ktorý nesmie byť roztrieštený na rôzne a Musíme sa snažiť o to, aby sme zabezpečili efektívnosť a transparentnosť a musíme to spájať s odburávaním zbytočnej byrokracie súdržnosť e, je dôležitým fenoménom. Ak chýba súdržnosť, tak to má dôsledok na hospodárstvo. Takže prosím vás, postarajme sa o príslušné financie pre súdržnosť. Ďakujem správodajcovi, že bral do úvahy návrhy výboru REGI a chcem vás poprosiť, aby ste podporili návrh, ktorý sa vzťahuje na prechodnú kategóriu. My sme našli kompromis vo výbore regia, aby som si veľmi želala, aby tento kompromis parlament prijal. Chcem vás poprosiť o široký konzensus. Ďakujem. Teraz kolega Giovanni Lavia za výbor Agri. Pán predseda, chcel by som poprvé takisto v mene väčšiny našich kolegov výboru pre poľnohospodárstvo eh, poďakovať eh, pánovi Garigovi Poledovi eh, za prácu za posledné mesiace, pretože diskusia o budúcich finančných výliadkách bola veľmi dôležitá. Takisto aj táto efektívna syntéza pochopil postoje rôznych národných delegácií a takisto aj rôznych politických frakcií. E, pokiaľ ide o stanovisko výboru pre e, podhospodárstvo a regionálny rozvoj, absolútne súhlasím s tým, aby sme ponechali finančné zdroje na eh, poľnohospodársky rozpočet a silno žiadam, takisto aj ďalší kolegovia z tohto výboru, pod, pod, eh, aby ste podporili podmenujúci návrh eh, našich kolegov, pokiaľ ide o finančné zdroje na poľnohospodárstvo, aby neboli presunuté na financovanie iných aktivít. Takisto žiadam aj kolegov, ktorí jedna z mnohých, z mála, z mála politických strategických eh, oblastí by potrebovala eh, naozaj podporiť, eh, pretože predstavuje ozajstnú európsku pridanú hodnotu. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz kolega Katalín Sorín Ivan, Výbor pre kultúru. Pán predseda, keď hovoríme o rozpočte Európskej únie, keď hovoríme o finančných zdrojov a o budúcom viacročnom finančnom rámci, Hovoríme samozrejme aj o európskej prídanej hodnote. Nie eh, sú eh, tu eh, časti európskeho rozpočtu, kde európska prídaná hodnota by bola vyššia a, a bolo by možné zabezpečiť viac s menej finančnými zdrojmi, aby toto všetko mohlo byť zohľadnené a pochopené európskymi občanmi pre ich budúcnosť je potrebné, aby súčasní mladí verili v tento európsky projekt, aby sa cítili čoraz viacej Európanmi. Je potrebné, aby naše investície do kultúry, do vzdelávania a do eh, projektov pre mladých boli eh, vyššie a bolo ich viacej teda a aby Európa mala budúcnosť, musíme investovať viacej do vzdelávania kultúry a do eh, mladých, takisto do športu, ktorý je jednou z priorít agendy eh, Európa 2020. A teraz výbor pre práva žien pani Eva Brit Svensson. Well, with... Máme asi problém s mikrofónom. Teraz, teraz to už je v poriadku. Som föredragande i jämställdhetsutskottet Pán predseda, ako predsedkynia pre práva žien chcem povedať následovné. Dôležité rozhodnutia sa príjmajú pre hospodárstvo, pre hospodárske problémy, pre finančné, obchodné, daňové eh, oblasti. Všetky rozhodnutie, ktoré vplývajú na rozpočet eh, tento e, problém však nie je len obmedzený na toto, pretože ak chceme mať e, moderný rozpočet obratený do budúcnosti, tak my by sme chceli zdôrazniť e, dôležité veci pre budúcnosť. Kompetencie a skúsenosti žien by mali byť zohľadnené naozaj oveľa vážnejšie. Chceme zdôrazniť to, že treba zapracovať gender, otázku genderu takisto aj do rozpočtu. Poslanci, keď hovoria o rozpočte do budúcnosti, do väčších e, finančných e, zdrojov a tak ďalej, nikdy e, nehovoria o väčších, o väčších finančných zdrojov, ale ide aj o väčšiu politickú odvahu zmeniť priority v rámci rozpočtu kde by sa naozaj zohľadnili aj kompetencie, ktoré môžete práve nájsť medzi ženami. Toto by malo byť eh, realizované tak, aby sme nežiadali nie len viacej finančných zdrojov pre rozpočet, ale aby sme využili rozpočet eh, pre moderné politiky, ktoré by boli eh, nasmerované do budúcna. Teraz pán kolega Reimer Böge. Vážený pán predseda, kolegyne a kolegovia, predložená práca ide ponukov parlamentu, komisii a rade, pokiaľ ide o základný finančný rámec v ťažkej dobe. E, chcem sa poďakovať e, spravodajcovi Garigovi Poledovi a takisto predsedničke výboru Jute Hauk, ktorí uskutočnili skvelú prácu. Táto práca bola poznačená bojom o celoeurópske riešenia a z toho budú mať európske inštitúcie viac. Chceme vlastné zdroje. E, mnohé financujeme z vlastných zdrojov, sme, dodržiavame sa zmluvy, keď takto postupujeme, takže tieto účelové rabaty by sa mali skončili. V mnohých komentároch sa o tom hovorí spolu s kolegami, ktorí zastupujú národné parlamenty. Ide nám o to, aby sme mali jednotný rozpočet, ide nám o to, aby sme mnohé nefinancovali z iných zdrojov. Keď hovoríme o výdavkoch, máme hovoriť o záväzkoch, ktoré vyplývajú z Lisabonskej zmluvy. Máme stratégiu 2020, treba ju financovať, na to sme sa zaviazali a základom je rast pre hospodárske a sociálne konanie. Pokiaľ ide o pridanú hodnotu, pokiaľ ide o rozpravu o dôležitom synergizme medzi národnými rozpočtami a európskym rozpočtom, o tom musíme hovoriť viac odliadnúc od potenciálu úspor. Takže tento potenciál úspor a synergizmus sú dva body, od ktorých eh, bude veľa záležať Rada musí povedať, e, aké politické priority bude treba škrtnúť a tak je to aj čestné voči občanom. Ja pevne verím, že komisia bude pozitívne reagovať na tieto návrhy parlamentu. Ďakujem pekne, pán e, Böge, predseda prerušuje. Ďakujem. Ďakujem, ďakujem kolegám. Pán kolega, máte možnosť hovoriť ešte ďalšiu minútu, pretože e, máte modrú kartu, pán kolega Epping, ak ju teda akceptujete. Pán predseda, ďakujem za slovo. Pokiaľ viem, pán Böge je členom CDU v Nemecku a Chcel by som vedieť, či jeho obhajovanie vlastných zdrojov EÚ, či je to jeho vlastná pozícia alebo pozícia jeho nemeckej politickej strany. Ďakujem, pán predseda. Pán kolega? Áno, rád odpoviem na tú otázku. Naozaj nie som len členom CDU, ale takisto um, som podpredsedom strany CDU v Šlesicku-Holštajnsku Takže zastupujem tieto farby v Európskom parlamente a ja som sa vyjadril o tejto otázke vlastných zdrojov ešte prv, ako sa o tom rokovalo v parlamente. Čiže táto pozícia je v istom rozpore e, s národnými tendenciami a toho sa držím aj v mojej zodpovednosti ako predstaviteľ za nemecké farby. Ďakujem. Teraz pán kolega Juran Ferm. E, e Milé kolegyne a kolegovia, Európska únia je konfrontovaná s veľkými výzvami. Musíme sa dostať z krízy, musíme sa usilovať predchádzať novým krízam, musíme rátať s globalizáciou, s konkurencie schopnosťou. Potrebujem veľké cezhraničné investície napríklad do výskumu. Dôležitá je problematika životného prostredia, klimatické zmeny, e, dodávky energie. Nemali by sme mať vysokú nezamestnanosť, sociálnu exklúziu, a musíme pomôcť e, južným krajinám, ktoré sa zmietajú v krízach. Dôležitá je solidarita, dobre fungujúca Európa. No ale žiaľ musíme povedať, že je tu ohrozená myšlienka Európy práve pokiaľ ide o rozpočet EU vo výbore ŠUR. Vieme, že dnes, keď sa krátia národné rozpočty, my voláme po vyššom rozpočte ale nebolo by rozumné, keby sme upustili od týchto víziev a nebolo by dobre, keby sme nerealizovali to, e, čo nám e, zadali občania aj v Lizabonskej zmluve. Veľké škrty nám nepomôžu. Nepož, nepomôže to Portugalsku, Grécku či Írsku. A možnosti a voliči teda hovoria iba e, za, teda v prospech toho, čo povedalo jej veličenstvo. Musíme sa dívať na reformu politiky, ako je to v prípade poľnohospodárskej politiky. Radili by, radi by sme mali plus 5 po roku 2013. Chcem sa poďakovať spravodajcovi kolegovi Garigovi Poledovi, ktorý získal veľkú väčšinu. Pokiaľ ide o tých 5 budúcnosti, mali by to byť eh, investície do budúcnosti, eh, rast, zamestnanosť. Tam sú naše, lokalizované naše požiadavky je dôležité, aby sme mali inú pozíciu k rozpočtu Európskej únie. Rozpočet Európskej únie je ešte stále nižší v porovnaní s, hospo- s, s hospodárstvom. Rozpočet e, vzrastal pomalšie ako jednotlivé národné rozpočty, napríklad v Spojenom kráľovstve. O tom sa tiež nehovorí. Keď e, E, sa hovorí e, v mene veličenstva. Ja si myslím, že tieto škrty nie sú cestou, ktorá vedie z krízy. Musíme prispieť e, k zamestnanosti a tam je potrebné spoločné úsilie. Ďakujem pekne, pán kolega. Kolega Karel Halkund. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa chcem tiež poďakovať spravodajcovi za jeho dobrú prácu. Sme konfrontovaní s výzvami, myslím si, že si sa dohodneme, ale otázka je, ako nám majú stačiť peniaze v Európskej únii a v iných členských štátoch. Ja si myslím, že to je tá základná vec. Vo výbore sme už o tom hovorili, teda, že má ísť o navýšenie rozpočtu o 5 Zdá sa, že je to veľa, keď idete domov a poviete, potrebujeme 5% navyše, ale 5% je vlastne málo, ak sa pozrieme na výzvy v Európskej únii. Predsa vieme, že Európska únia má veľa nových úloh a bez peňazí sa to jednoducho nedá. Ale mm, aby sme boli vieryhodní, musíme si pozrieť náklady, ktoré máme ak dokážeme, že môžeme klásť iné priority, budeme tiež dôveryhodnejší. Teda v poľnohospodárskej politike sú určité výhody. Politika súdržnosti napríklad musí byť e, predmetom úvah, ďalej otázka administratívy, tá je tiež veľká. No pozrieme sa napríklad na Štrasburg a takéto veci. Čiže to e, sú všetko problémy, o ktorých sme hovorili v našej politickej skupine. Mohli by sme o tom hovoriť a ušetriť peniaze. My sme sa dohodli na tejto správe a nazdávam sa, že budeme mať väčšinu pri hlasovaní, keď viem, že niektorí budú hlasovať proti alebo možno sa zdržia hlasovania. No potom je tu ešte ďalšia otázka, to je otázka financovania rozpočtu Európskej únie. Musíme viesť vážnu diskusiu o vlastných zdrojoch. Je to dôležité na to, aby sme sa zbavili nezdravých rabatov, ktoré máme v súčasnom finančnom systéme. Sú tam rôzne neprehľadné dohody a to by v budúcnosti nemalo byť, tak si myslím, že budeme schopní viesť konštruktívny dialog v budúcnosti. To je veľmi rozhodujúca vec, aby bol rozpočet Európskej únie dobrý pre budúcnosť. Ďakujem. A teraz pán Kon- Konrad Šimanský. Ďakujem. Pán predseda, poľská delegácia v rámci ECR zahlasuje za túto správu o viacročnom finančnom rámci. To však neznamená, že si neuvedujeme slabosti tejto správy. Apelovanie za založenie alebo za vznik vlastných zdrojov EÚ, to je strácanie času, pretože tým by sme vytvorili európske dane a naši občania už majú dostatok dosť rôznych daní a poplatkov. Myslím si, že by sme si mali všímať hlavne e, rôzne plýtvanie peniazmi. Agenda Európa 2020 sa stala obrovským cieľom, ale to by mohlo znamenať, že by sme implementovali túto stratégiu na úkor politiky koheznosti a nemali by sme zabúdať, na európsku pridanú hodnotu, ktorá spočíva práve v politike koheznosti. A Poľsko je toho typickým príkladom. My cítime, vidíme výsledky politiky koheznosti, vytvorila hospodársky rast a to je dobré nie len pre Poľsko, ale pre Európu ako celok. Vznikajú nové investície a nové prínosy nie iba vo Varšave či v Prahe, ale aj v Amsterdame, Berlíne alebo Londýne. Ďakujem. A teraz pani Helga Trupel. Vážené dámy a páni, začnem s statementom pana Ešverca, ktorý hovorí o vyššom rozpočte a o inteligentnom rozpočte ako dvoch protikladoch. Áno, potrebujeme rozumnú rozpočtovú politiku, kde dokážeme presne identifikovať, kde by sme mali lepší manažment, kde E, by bola administratíva troška zdržanlivejšia, ale úlohou ŠUR bolo zistiť, koľko peňazí potrebujeme na to, aby sme dokázali reagovať na dôležité výzvy. To znamená, ide tu o reformy, o politickú odvahu a ide o to, aby sme mali možnosť odpovedať na veľké výzvy stratégie 2020. S vašou pozíciou, pán Ešvor, to nepôjde. Budem pracovať s pánom Bögem, ktorý správne hovorí, že musíme mať odvahu vrátiť sa k systému, ktorý je založený na vlastných zdrojoch. Európska únia bude takto silnejšia, náš systém financovania je takto transparentnejší, je pre občanov jasnejší, odkiaľ majú pochádzať peniaze. Ďakujem pekne, madam. Myslíme hlavne na transakčnú daň, pretože dôležité tieto procesy regulovať dávajú nám no- nové možnosti realizovať rozumnejšiu politiku. To je tá cesta, ktorá vedie dopredu ktorá nepriškrcuje jednotlivé členské štáty, ale otvára nové možnosti. A preto z môjho pohľadu má pravdu pán Ferhovstad. Áno, musíme byť ochotní plniť spoločné úlohy v prospech Európskej diplomatickej služby, ale potom musíme šetriť na národnej úrovni. To znamená jedno nechať a druhé ešte návyš európska zodpovednosť znamená toľko, že sa bude šetriť z národných prostriedkov, aby sa pridalo viac na tú celú európsku úroveň. Prečo? Pretože sme spolu silnejší, budeme môcť investovať do politiky vzdelávania, výskumu. To sú tie veľké úlohy, s ktorými sme konfrontovaní ďalej e, inteligentné energetické siete. Na to potrebujeme peniaze. Ďakujem, ďakujem, predseda prerušuje rečničku. Na to potrebujeme inteligentný rozpočet. E, ešte stále máte možnosť reagovať na, na modrú kartu, ak súhlasíte. Pán kolega Van Dálen. Ďakujem pekne, pán predseda. Pani Trupel. hovorí známe vyznania, potrebujeme viac Európy, je to pre nás dobre, viac Európy znamená viac peniaz, peniazy, poznáme tieto percentá, ktoré prezentuje ona, pán Fer Hoštát. Je zaujímavé, že občania to vidia celkom ináč, predsa klesá dôveryhodnosť v Európsku úniu. Považuje sa mašinériu, ktorá požiera stále viac peňazí. Nemyslíte si, že by ste si mali to svoje význanie už troška prispôsobiť a že by ste mali zaujať skôr názor pána Ešvorta? Nech sa páči, pani Trippel. Pán kolega, robíte dramatickú politickú chybu. Keď e, v Európe e, budeme proklamovať to, že sa máme vrátiť e, k tým tendenciám spojeným s jednotlivými národmi, tak ničíme našu 40-ročnú činnosť. Musíme proti tomu bojovať keď ide o škandály. Ale keď máme vytvárať pridanú hodnotu, ktorú sme v mnohých odvetiach vytvorili a postupovať takto ďalej, pretože národné štáty v tejto konkurencii sú slabšie. Predsa keď um, máme 27 štátov a každý bude postupovať sám, tak tento efekt nebude taký. Ďakujeme pekne, madam prerušuje pán predseda. Čiže by sme mali postupovať ďalej, aby sme tú našu prácu nezničili. Pán Miguel Portáš. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som počúval túto diskusiu a preto e, teraz tu vystúpim trošku v inom duchu. Chcem sa spýtať na následovné. Je udržateľné je udržateľná mena bez rozpočtu, bez silného európskeho rozpočtu je udržateľná e, spoločná silná mena? Moja odpoveď je nie. Nie je to možné. Kríza e, štátnych dlhov, toto všetko dokazuje, že keby sme teraz tu mali silný rozpočet, tak by nedošlo k tým špekulatívnym útokom na štátne dlhy Grécka alebo Portugalska. A chcem tiež povedať, že pre, je to presne to, ako by sme mali reagovať a toto je, myslím si, že zásadný problém a pán spravodajca Kariga Podedo na toto nereaguje, nedáva nám riešenie, že čo vlastne chýba e, tejto správe. Chýbajú jej ambície, tá možnosť navýšiť na európsky rozpočet o 5%. To je veľmi marginálne, zdá sa, že je to dosť, ale zdá sa to len dosť, keď to porovnáme s názormi britskej vlády. V skutočnosti e, nie je možné mať priority pre rast a vytváranie pracovných miest s európskym rozpočtom, ktorý je v podstate zmrazený. Nie je možné reagovať na nové záväzky a povinnosti, ktoré vyplývajú zo zmluv s rozpočtom, ktorý je v podstate zmrazený. Nie je možné myslieť, že politika súdržnosti bude fungovať, pretože nebude fungovať, keď sa Európa vráti eh, k svojim rozpočtom na území svojho <clears throat> teritoria. Posledná poznámka, my budeme hlasovať za eh, daň eh, z finančných transakcií, ale tá sa uskutoční iba vtedy, a teraz je rečník prerušený. Thank you, Mr. A teraz pani Nikica Vela. Ďakujem, pán predseda. Veľa tu zaznelo a ja by som chcela hovoriť trošku odlišne. Pred e, rokmi som e, bola na večeri s pánom prezidentom Geraldom Fordom v Spojených štátoch a on mi hovoril, ako je skombinovaná G7. On hovoril, že sa chce stretnúť s britským premiérom Kalakenom a hovoriť o niektorých problémoch a britský premiér povedal, skombinujme to aj s troškou golfu a Ford povedal, že kanadský premiér by mohol byť tiež pozvaný, pretože je dobrý hráč e, golfu. No a ten takisto potom povedal, že chce riešiť niečo s francúzským premiérom a že by mali pozvať aj jeho. A oni si vlastne E, vtedy telefonovali a povedali si, že Nemci by boli potom podozrievaví, keby takéto stretnutie e, vzniklo, tak pozvú aj Nemcov. Nemci akceptovali a Nemci povedali, že Taliansko je práve predsedníckým štátom Európskej únie a malo by prísť tiež. Takže Ford mi povedal, vieš, Niky, poprvýkrát som si vtedy uvedomil, že vy máte úniu, ktorá je veľmi rozdelená, rozštiepená a nevyvážená a jedného dňa by ste mali vytvoriť dostatočne silný európsky rozpočet, ktorý by mohol konkurovať celosvetovo. A na, to by, na tom by ste si mali dať záležať. No a pán predseda, ja som veľmi rada ako poslankyňa, že som prežila a že prežívam tento okamih. Ďakujem. Teraz pani Angelika Wertmann. Výbor pre rozpočet sa už intenzívne dlho týmto viacročným finančným rámcom zaoberá, preto správa je do veľmi dôležitým príspevok. Európania nikdy predtým nemali také vysoké nároky na EÚ a takisto ju nikdy predtým tak tvrdo nekritizovali. Tu sú veľmi dôležité tri body. Poprvé, prepojenie a vzťah k európskym občanom. Nie je pochopiteľné, ako môžu európsky pardon, je pochopiteľné, že európsky občania na pozadí finančnej krízy a na pozadí stále náročnejšej globalizácie strácajú osobnú orientáciu a tým nevyhnutne spochybňujú aj európsky projekt ako nadradený projekt. Táto téma musí byť zohľadnená pri vytváraní ďalšieho viacročného finančného rámca, aby Európa bola lepšia chápaná, prežívaná aj akceptovaná. Táto akceptácia na politickej úrovni aj medzi občanmi bude o to väčšia, čím významnejší bude európsky rozpočet a čím väčší príspevok bude generovať. Takto môže byť iba chápaná európska jednotná, jednota. No a po tretie, Stratégia Európa 2020 by mala byť ťažiskom ďalšieho viacročného finančného rámca a e, podľa toho sa musia e, odvíjať aj ďalšie e, dimenzie. Ďakujem, pani kolegyňa, teraz kolega Jan Olbricht. Panie przewodniczący, panie komisarzu, szanowni państwo. Ktoś, kto nie jest zorientowany, może. Pán komisár, kolegyne, kolegovia, pán predseda. Ak niekto nesleduje súčasné záležitosti, tak si možno myslí, že Európsky parlament je nezodpovedný, keď navrhuje navýšenie rozpočtu, ale ja môžem povedať jednoznačne, že práca výboru Šure bola veľmi konštruktívna, veľmi dobre zameraná aj realistická. Vo výbore Šure sme hovorili o tom, koľko nás budú stáť politické rozhodnutia. Musíme si uvedomiť, že členské štáty, aj tie členské štáty, ktoré zasielajú všelijaké listy, súhlasili s cieľmi stratégie EÚ 2020. Výbor ŠUR sa snažil zdôrazniť, koľko budú stať politické riešenia, ktoré sme prijali všetci spoločne. Tieto politické rozhodnutia berieme veľmi vážne. Ak členské štáty sa rozhodnú prijať určité opatrenia a my ako zástupcovia občanov s tým súhlasíme, tak musíme mať na to aj dostatočné finančné prostriedky. Správa, ktorá bude onedlho odhlasovaná, je veľmi dobre premyslená a je, e, je v nej veľa kompromisov. Je to realistická správa a okrem toho je to e, správa, ktorá je veľmi dobrým základom na začatie rokovaní. Myslím, že dnes môžeme povedať vo všeobecnosti, že Európsky parlament je pripravený na rokovania. Ako poľský poslanec chcem povedať, že som presvedčený o tom, že poľské predsedníctvo začne veľmi realistické rokovania. A, a to preto, lebo poľská vláda je proeurópska. Bude to samozrejme komplikovaná, komplikované rozhodnutie a rokovanie, ale je to veľmi dôležité pre našu budúcnosť. Ďakujem a teraz pani Juta Hauk. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár, milé kolegyne a kolegovia. Pred rokom sme dostali mandát ako výbor ŠUR stanoviť finančný rámec po 11 11-mesačnej práci predkladáme výsledok našej práce. Bola to práca disciplinovanej koncentrácie. Bolo to naozaj potrebné pracovať s takou koncentráciou. Táto práca bola poznačená otvorenosťou, vzájomnou dôverou. Za to sa chcem poďakovať všetkým, ktorí participovali na tomto procese tvorby tohto finančného rámca. Salvadore Gariga viedol eh, k pozitívnemu výsledku. Všetci si uvedomujeme, že k dobrým výsledkom je potrebný nielen dobrý poslanec, ale sú potrební dobrí spolupracovníci. A tých sme mali nie iba v podobe našich asistentov a našich uh, spolupracovníkov z politickej skupiny. Mali sme ich aj v podobe vynikajúceho sekretariátu a tento super tým pod vedením Moniky Štraser bol E, kompetentný a profesionálny, ale mal veľký záujem o prácu, bol kreatívny, trpezlivý, organizačne na veľmi vysokej úrovni, spontánny a flexibilný. A čo je pritom najlepšie, bol dobre naladený podľa všetkého mali radosť z tohto množstva práce. Ďakujem týmto deviatim spolupracovníkom z celého srdca. Mikrofón. Od samotného začiatku bolo našim cieľom, aby sme koncipovali správu, ktorú podporí tri štvrtina poslancov. U nás vo výbore sme mali veľkú väčšinu, naša požiadavka 7-ročného finančného výhľadu v takej štruktúre, ktorá by zodpovedala stratégii Európa 2020 a pojíma všetky politiky, ktoré sú dôležité v Európskej únii, pričom nie je potrebné navyšovať tak, aby bola vec neprehľadná a nejasná. Rozpočet je realizovateľný a jasný, transparentný, má 174 paragrafov a to sú paragrafy v prospech e, Európy navyše. Prosím vás, prečítajte si tento dokument. Je to najlepšia báza na to, aby sme mohli viesť diskusie s občanmi na tvári miesta. E, Rada sa zase zaskvela svojou neprítomnosťou. Ďakujem za vašu skvelú prácu. Ďakujem. Ďakujem. A teraz pani Anne Jensen. Ďakujem, pán predseda. A ja takisto chcem povedať, že tu máme vyváženú správu s jasným flexibilným mandátom pre rozpočtový výbor, ktorý bude rokovať s radou. A Chcem takisto zareagovať na výzvu pani Juty Haug. Prečítajte si to, prosím. Mali by si to prečítať aj ministri financií a šéfovia vlád, vlád ktorí povedali, že toto nie je dobrý výsledok. Bol to dobrý, seriózny postup. Viacero ľudí to už povedalo. A rád by som kolegyni Haug aj pánovi Gariga Pojedo e, poďakovala aj všetkým, ktorým sa, ktorí sa na tom aktívne zúčastňovali. My sme prerokovali všetky politické oblasti, ktoré musia byť v rozpočte zohľadnené. Otázka je, či je tento výsledok dostatočný. My tu hovoríme aj o súvislosti so stratégiou 2020, ktorá má pripraviť Európsku úniu na eh, konkurenciu Číny a iných rýchlo sa rozvíjajúcich ekonomík a takisto sa chceme pripraviť na udržateľné energie. Ja si myslím, že e, v prípade poľnohospodárskej politiky sme mali byť trošku prísnejší a takisto aj pri štrukturálnych fondoch e, sme mali viac usporiť. Je preto nutné, aby sme umožnili to 5-percentné navýšenie, musíme pokryť nové oblasti, investície do výskumu, energetiky, do dopravy a tak ďalej. To, čo je dôležité pre budúcnosť. Európsky eh, rozpočet máme teraz mm, pod kontrolou. Predsa v tomto rozpočte Ide o maximálnu hornú hranicu. Nemusíme všetky tieto peniaze minúť. Ide tu iba o ten maximálny strop. <clears throat> Nevieme, čo sa ešte všetko stane do roku 2020, preto podporujem túto správu. Ďakujem a teraz kolega Hinek Fajmon. Vážený pani predseda, dámy a páni, posledných niekoľko mesiacov sa venujeme príprave celého tohto viacročného finančného rámca na roky 2014 až 2020. Na, uh, Chováme sa tak, ako E, pes s mačkou z rozprávky slavného českého spisovateľa Karla Čapka, ktorí sa rozhodli, že si urobia tortu a aby im naozaj chutnal, tak dali všetko, čo do hrnca, čo, čo mali radi. Tak nakoniec výsledok bol to, že ho ich rozbolelo brucho. Ja mám obavu z toho, že takto to dopadne aj s našim rozpočtovým rámcom. Dávame do hrnca veľa prísad a takisto dobre znejúcich e, záväzkov, avšak nemáme istotu, že dohromady to bude fungovať. To, ako zle dopadla Lisabonská stratégia, veľmi dobre vieme. A teraz tu máme stratégiu 2020 a ku nej sa snažíme urobiť rozpočtový rámec. Problém je tak v stanovených cieľoch, ako aj v nástrojoch, ktoré správa doporúčuje. Za najhoršie zo stanovených cieľov vidím boj s klimatickými zmenami. U nás v tom vidím veľký problém v tzv. vlastných zdrojoch a možnosti vydávať dlhopisy. Vlastné zdroje znamenajú v skutočnosti novú európsku daň a tu si neprajú euro. Dlhopisy sú potom cestou k tomu, aby sa okrem členských štátov zadlžila takisto takisto aj Európska únia, čo si zase neprejeme tiež. Z tohto dôvodov nemôžem túto správu podporiť. Ďakujem. Thank you. Thank you, Ďakujem, pán kolega. Ja som teraz dostal informáciu o tom, že zástupca